herr präsident liebe kolleginnen und kollegen! kolegyne kolegovia veľmi ma teší že tu môžem privítať predsedu komisie junckera pána predsedu vlády fica že môžeme pristúpiť k podpísaniu dohody o legislatívnych prioritách európskej únie na rok. two thousand and seventeen poprvýkrát naše tri inštitúcie sa e, dohodli na zozname politických priorít pre najbližší rok. Chceme spoločne v najbližšom roku dosiahnuť pokrok vo veciach, ktoré si týkajú našich priorít. Chceme um, dosiahnuť čo najúžšiu spoluprácu medzi troma inštitúciami. Nebolo jednoduché eh, dopracovať sa k tejto spoločnej dohode. Vyžadovalo si to obrovskú ochotu príjmať kompromisy zo všetkých stran. Európsky parlament tvrdo bojoval eh, tiež eh, v otázkach vyselania pracovníkov, tiež v otázkach boja proti daňových únikov, daňových podvodov, tak aby to bolo na zozname týchto priorít. Napokon sa nám podarilo aspoň v texte uviesť že v týchto otázkach eh, sú pokroky naliehavo potrebné. Chcel by som zdôrazniť, že tieto pokroky musia byť konkrétne a nemôžu byť eh, len eh, sformulované slávnostnými slovami, najmä v oblasti boja proti daňovým únikom a v otázkach zlepšenia aspektov smernice o vysielaní pracovníkov. Toto sú témy, ktoré sa veľmi bezprostredne týkajú našich občanov. Ak dovolíte, Chcel by som vyjadriť aj niekoľko um, objasnení k výhradám voči tomuto vyhláseniu. To neznamená, že sa tým zavezujeme um, upustiť od niektorých legislatívnych priorít alebo že iné oblasti budeme presadzovať urýchlenie bez príslušnej demokratickej kontroly v Európskom parlamente. Tiež to neznamená, že práca na ostatných legislatívnych oblastiach, ktoré nie sú obsenuté v tomto vyhlásení, sa zastaví alebo čo sa nebude pokračovať. Práve naopak. Množstvo krokov, ktoré sa týkajú iných legislatívnych oblastí, e, sa už vykonalo a tento proces bude pokračovať. A tiež bude pokračovať riadne sledovanie plnenia odsúhlasených zákonov. Cieľom tejto medziinstitucionálnej dohody o lepšej legislatíve je zvýšenie transparentnosti legislatívneho procesu a tiež zvýšenie efektívnosti. Cieľom spoločného vyhlásenia, ktoré je súčasťou tejto dohody, je dosiahnuť eh, čo eh, najzosúladenejší prístup k tomu, čo chceme dosiahnuť konkrétne v budúcom roku a čo je teda reálne možné, pretože toto presne občan očakáva od únie konkrétne výsledky. A tiež, aby sa únia snažila zlepšiť nejakým spôsobom ich život. A preto podpisujú traja predsedovia inštitúcií, pán kolega Fico, pán kolega Juncker a aj ja toto vyhlásenie spoločne pri tejto príležitosti. Tento dokument, ktorý po podpise všetkých troch inštitúcií sa bude vnímať ako skutočná priorita, predstavuje obrovský krok vpred Chcel by som ešte pripomenúť, že aj rada poprvýkrát prijala takýto krok. Teraz je našou úlohou toto vyhlásenie aj dostať do praxe. Európsky parlament sa tu bude spoliehať na lojálnu spoluprácu všetkých troch inštitúcií, tak ako to stanovuje zmluva o fungovaní EÚ, teda spoluprácu komisie, rady a parlamentu. Veríme, že sa podarí zaistiť konštruktívnu spoluprácu predsedníctiev aj malckého, estonského, ktoré dúfame, že budú naďalej spolupracovať s nami, tak ako slovenské predsedníctvo spolupracovalo v posledných šiestich mesiacoch. Veľmi ma teší tiež bohatá účasť najmä tých kolegov, e, ktorí celé mesiace diskutovali o tom, aké dôležité je toto spoločné vyhlásenie. Všetkým týmto kolegom, nech už sa nachádzajú kdekoľvek, želám všetko dobré v tejto chvíli. Teraz dostáva slovo predseda rady. Nech sa páči, pán Fico. vážený pán predseda európskeho parlamentu vážený pán predseda komisie vážené kolegyne a kolegovia